Äh, und äh, in dem Fall, wo es eben Unvereinbarkeit gibt, äh, auch dagegen vorzugehen. Herzlichen Dank. Grazie, Kollege Macovei. Thank you, Chair. Um, I, uh, I join my colleagues uh, in, in uh, their assessment, evaluation and request related to, to the discharge uh, issues on the agencies. I'd like uh, uh, very briefly to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 Já jsem se bohužel přihlásila eh, dost pozdě, takže většina předřečníků již v zásadě konstatovala i to, co jsem chtěla říci já. A eh, doplním pouze tedy jednu věc. Eh, týká se vzrůstajícího počtu agentury společných podniků. Je to věc, která mě leží na srdci již od samého začátku, co jsem zde v parlamentu a e, kterou si myslím, že bychom měli pomoci řešit. Podle mého názoru je dnešní stav, e, co se týče počtu agentur, e, s náplní jejich činnosti již neúnosný a domnívám se, že pro běžného evropského občana či daňového poplatníka je celá struktura naprosto nepřehledná. Proto jsem eh, toho názoru, že bychom se měli věnovat hodnocení eh, činnosti agentur i v tom smyslu, zda skutečně jejich činnost je nezbytná, zda nemůže být v budoucím období eh, sloučena s činností jiné agentury, či zda dokonce, když půjdu úplně nejdál, Eh, ta činnost eh, je natolik zbytná, že takovou agenturu Evropská unie prostě vůbec nepotřebuje. Eh, možná se to netýká pouze této debaty o udělení absolutoria, ale myslím si, že i tady je vhodné pole a vhodná příležitost se tohoto tématu dotknout a hovořit o něm což ostatně e, ukázali i e, někteří mý předřečníci. E, zvažuji tudíž nebo dávám ke zvážení, zda bychom i do této zprávy nemohli vložit příspěvek zhruba v tom smyslu, že již nepovažujeme za vhodné další nárůst počtu agentur v současné době,